started. Okay, colleagues, um, thank you for your... Dobre, ďakujem vám za vašu trpezlivosť. Začneme dôležité vypočutie. Som nadšený, že teda dva výbory sa tu zišli. Výbor pre práva žien a výbor uh, LIBE. Určite sa sem ešte uh, pár ľudí dostaví, určite mnohí ľudia pozerajú web streaming. Je to nesmierne dôležitá téma a naše dva výbory veľmi intenzívne spolupracujú nielen na vypočutiach a týchto témach, ale aj na legislatíve a dôležitých spisoch. Takže som rád, že eh, to pokračuje. Pán Pimenta López, predseda FAM, ktorý zastupuje e, pani Blinkevičite. Takže vítajte, kolegyňa, kolegovia. Dnešné vypočutie. Máme tu skutočne vynikajúcich rečníkov. Nebudem teda plýtvať časom. Aby som teda predstavil dnešnú tému. Je to veľmi dôležitá vec obchodovania so ženami a deťmi v kontexte migrácie Zdá sa, že všetci o tom vieme, každý má na to názor. Je to také nové otroctvo dnešnej doby, ale dnes chceme ísť viac do hĺbky, pokiaľ pôjde o našu konkrétnu reakciu, našu legislatívnu reakciu, legislatívu mekej e, sily. Chceme mať naozaj cieľenú zameranú reakciu. Viackrát sme vždy diskutovali o pašovaní e, e, ľudí, a dnešné vypočutie sa zameriava na to, ako je to prepojené s migračnými tokmi. Všetci vieme, že pašeráci využívajú zraniteľnosti v tejto súvislosti. Vieme, že tu sú potom také všelijaké šedé zóny, keďže chýbajú legálne cesty pre migrantov z tretich krajín, aby sa dostali do EÚ. No a úprimne povedané, neexistujú momentálne legálne cesty EÚ ak existujú, tak len vďaka národnej situácii, nie prostredníctvom EÚ. Máme teda tento problém, no a na Prahu legálnosti sa teda ľudia, ktorí chcú migrovať, ocitajú v situáciách, kde je ohrozená ich integrita a sloboda. Na ceste do Európy je mnoho nebezpečných situácií. Náš výbor nedávno bol v Nigerii, na tejto trase aj v Liberii. Veľmi sme sa snažili pochopiť e, tie najbrutálnejšie oblasti. Ja sám som videl ženy v tom zachytnom tábore v Libii, ah, na, teda v zariadeniach v Agadezi, v zariadeniach Medzinárodnej organizácie pre migráciu, mnohí, mnohé boli znásilnené a znásilnované úplne rutinne. Toto sa deje na týchto migračných trasách, takže pre náš výbor je veľmi jasné, že toto je nesmierne dôležitá téma, nesmierne dôležité je zareagovať na to humanitárnym spôsobom, ale aj strategicky, aby sa s tým niečo udialo. Takže dnes sa zameriame na dve veci. Pozrieme sa na situáciu žien a detí preto sú tu spojené naše dva výbory. Teraz dám slovo aj spolupredsedovi, podpredsedovi výboru FAM, pán Pimenta López, aby v krátkosti uh, uviedol tému a rečníkov. Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že tu dnes som a som rád, že môžem prispieť k tejto spoločnej iniciatíve oboch výborov. Pripravil som si niekoľko slov na dnešné vypočutie, niekoľko slov na úvod. A pritom som sa pozrel na vyhlásenia žien. Žien, ktoré migrujú konkrétnejšie, keď sa pozrieme na problém pašovania ľudí, ako sa to dotýka žien a detí. Je jednoduché e, zozbierať vyhlásenia žien, ktoré teda urobili na túto tému keď sa hovorí o potrebách tehotných žien, žien so zdravotným postihnutím, potom je tam a, a, ženská obriezka, potreby je, a, žien, a, teda matiek, a, samoživiteľiek, potreba školení pre ľudí, ktorí by mohli e, poskytnúť aj potrebnú psychologickú podporu požiadavky na infraštruktúru, aby tu bolo adekvátne zdravotné adekvátna zdravotná starostlivosť, pokiaľ ide aj sexuálne reproduktívne zdravie, na podporu obetí. Ale bolo absolútne jasné, keď som sa pozerala na tieto texty, na všetky tie dokumenty, ktoré Európsky parlament prijal, Ehm, výbor pre práva žien mal svoj prínos k tomu a je jasné, že politická reakcia je potrebná nielen v boji eh, proti eh, tomuto pašovaniu ľudí, ale vidíme, že súčasný systém jednoducho veci nerieši. Keď sa pozrieme na uznesenie parlamentu, vidíme tam odvolávky, ako spomínal predseda, na potrebu otvoriť e, legálne cesty migrácií, e, aby sme bojovali proti tejto pliage obchodovania e, s ľuďmi. A treba o tom diskutovať v kontexte zahraničnej politiky. Čo sa týka obchodovania s ľuďmi, stojí za zmienku, že ženy, deti dievčatá majú veľmi špecifickú zraniteľnosť, veľmi špecifické potreby. Je reálny dôvod, prečo sa treba venovať tomuto konkrétnemu eh, prípadu obchodovania, pašovania ľudí. Vidíme nové formy zneužívania, nové formy otrot, otroctva v 21. storočí v sektore polnohospodárstva, v sektore stavebníctva. Ale keď sa pozrieme na formu vykoristovania e, e, žien a detí, je to ešte extrémnejšie. Prostitúcia, obchodovanie s ľuďmi. Vidíme, že viac než 50 takto pašovaných ľudí zažije nejakú formu sexuálneho e, vykoristovania. Preto dnešná diskusia bude taká dôležitá a som si istý, že rečníci nadnesú všetky tie témy súvisiace s obchod, pašovaním detí a žien a že budeme diskutovať o potenciálnych priamých reakciách na problém, ale aj o politických rozhodnutiach, ktoré môžu mať dopad na tento jav. Môžeme sa pozrieť na širšie témy súvisiace s migračnou politikou v Európskej únii, v členských štátoch, ako tento problém eh, vykoristovania žien a detí eh, potierať efektívnym spôsobom, najmä pokiaľ ide o vykoristovanie a prostitúciu. Môžeme teda prejsť e, na predstavenie rečníkov, vynikajúcich rečníkov, ktorí sem dnes prišli. Ja o 11.00 musím odísť, keďže mám schôdzku o dublinskej azylovej e, problematike. Bohužiaľ sa to tento týždeň objavilo. Je to nesmierne dôležitá vec. Ale chcem poďakovať obom sekretariatom za to, že mm, sem dnes priviedli takýchto vynikajúcich rečníkov. Budeme to sledovať, budeme sledovať e, tú prácu, čo odprezentujú a chcem tiež spomenúť, aj keď ten počet prítomných nie je vysoký, mnohí ľudia to sledujú na internete, poslanci veľmi intenzívne sa zaoberajú touto témou tak legislatívne v parlamente, ako aj v našom výbore, napríklad Head, ale aj kolegovia, ktorí sú tu. Takže to som chcel spomenúť ešte predtým, než odídem. A budeme sa tým ďalej zaoberať, najmä vo výbore LIBE. Takže teraz už budem ticho a odovzdám vedenie podpredsedovi výboru FAM, aby predstavil našich vynikajúcich rečníkov. Ďakujem pekne. Takže začneme prvým panelom. Ochrana obetí a prevencia pašovania ľudí. Pozrieme sa na rôzne e, aspekty a stránky tohto problému. Budeme tu mať pána Ambroziho z Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Bude hovoriť o e, štúdii UNICEF, ktorá sa zrealizovala potom antropologický akademický pohľad nám odprezentuje Viktoria Mihalko a potom pani Agatís bude hovoriť o situácii v teréne, čiže aj tento pohľad z teda mimovládnej organizácie ktorá pracuje so ženskými obeťami v Nigerii. Čiže bez nejakého ďalšieho zdržovania dám slovo pánovi Ambrózimu na 8 minút, nech sa páči. Ďakujem páni predsedovia, ďakujem za možnosť vystúpiť pred spojeným, teda spoločným zasadnutím oboch výborov. Táto téma je jednou z hlavných oblastí práce mojej organizácie a myslím, že je to jedna z hlavných politických oblastí, ktoré treba rýchlo riešiť efektívne ako reagovať na, tento, na tieto zločiny pášovania ľudí to, ako rýchlo zareagujeme, bude definovať spoločnosť, v ktorej žijeme a ktorú chceme vybudovať. Je to teda veľmi dobre načasované, vzhľadom na to, čo sa momentálne deje v Európe. Mm, migračné toky je dôležité túto tému mm, prebrať. Takže niekoľko prvkov na úvod, aby som tak načrtol ten obraz. Súvisí to s migráciou a pašovaním eh, Eh, ľudí v dnešnej dobe. Samozrejme, migračné javy, vrátanie migrácie žien a detí eh, súvisia s rôznymi realitami. To je dôležitá vec, ktorú treba mať vždy na pamäti, pretože niekedy je tu taká tendencia, že reakciu na migračné veci vnímame, ako keby to bola len jedna téma, ktorú definujú možno jeden, dva prvky a preto eh, teda spájame aktivitu politické zmyšľanie, ako keby to bolo jedným riešením, ale nie je to tak. Je dôležité, aby sme sa pozreli na rôznorodosť e, všetkých tých realít, ktoré vedú k migrácii, migrácii žien a deti, aby sme dokázali prispôsobiť reakciu, aby bola efektívnejšia. Ešte niekoľko čísiel, pretože čísla sú dôležité a čísla sú vlastne to jediné, čo je objektívne nepodlieha to e, subjektívnym názorom. Aby sme teda definovali trošku situáciu. Čo sa týka migračného javu, teda migrácie žien a detí, asi 44,3 migrán, migrujúcich pracovníkov na svete sú ženy. A podiel vysoko e, kvalifikovaných žien migrujúcich za pracou tiež rastie. Rastie to dosť intenzívne. Negatívny aspekt je, že vidíme, eh, že ženy sú najviac dotknuté migráciou, eh, teda eh, aj týmto zločinom pašovania. 71% všetkých odhalených obetí pašovania sú ženy v Európe. 3 zo 4 obetí pašovania sú ženy Takže skutočné percento e, žien, ktoré sú obete tohto javu, je extrémne vysoké. Migrácia detí tiež e, rastie. Súvisí to s rôznymi faktormi a rôznymi kategóriami. Pokiaľ ide o migráciu detí, e, deti migrujú ako súčasť rodiny, alebo sú aj maloleté deti bez prievodu, aj veľmi malé deti bez prievodu a potom sú deti, ktoré oddelia od ich rodičov alebo iných rodinných príslušníkov, s ktorými sa na cestu vydali a v priebehu cesty sa oddelia, niekto sa stráti alebo niekto zomrie a deti sú potom osamelé. Samozrejme, rôzne skupiny, rôzne typy detí a detskej migrácie to podmienuje aj potenciál e, toho, že, budú, že sa môžu stať obeťami e, pášovania, zbykoristovania a mnohých ďalších teda situácií. Vieme, že pašovanie ľudí sa zameriava na rôzne typy eh, vykoristovania, ale čo sa týka eh, žien a eh, dievčat, tak vysoké percento je vlastne pašované práve za účelom sexuálneho vykoristovania a sú tam teda potom menšie percentá na iné účely. A to sa týka aj maloletých. Je to mimoriadne komplikovaná a náročná téma, ťažký jav. Jeden prvok, ktorý treba zohľadniť, mal by sa týkať tohto parlamentu a všetkých členských štátov EÚ, je, že pašovanie detí v Európe rastie za posledné 2-3 roky. Čiže keď hovoríme o boji, boji proti modelu pašovania, hovoríme teda proti tomu vo všetkých možných regiónoch sveta, viac či menej blízko Európe, tak Áno, je to pravda, ale je to len čiastkové. Veľa tých tém s pašovaním sa, alebo veľa problémov sa e, deje práve v tejto časti sveta a nie len v Severnej Afrike alebo na Západnom Balkáne alebo iných regiónoch sveta. Ešte pár vecí k spoločnej štúdii IOM a UNHCR. Tam sa pozerali špecificky na otázku pašovania ľudských bytostí cez eh, východnú a hm, strednú stredozemskú trasu, stredomorskú trasu. A tam sa hovorí teda o tom, že sú relevantné dôvody pre migráciu a taktiež to nezávisí len od konkrétnej trasy, ale či tieto osoby pracujú, e, cestujú samé alebo v skupinách, či unikajú pred konfliktom alebo vojnou, alebo či chcú, idú alebo teraz z ekonomických dôvodov. Ďalej sú tu faktory rizika, ktoré navyšujú zraniteľnosť. A ako sa dá zlepšiť úroveň ochrany? Vidíme, že migranti všetkých typov, ale predovšetkým ženy a deti, ktoré cestujú centrálnou stredomorskou e, trasou, sú zraniteľnejší. Je tam väčšie riziko, že budú vykoristovaní alebo že sa stanú obeťami obchodovania s ľudskými bytostiami, ale taktiež migranti, ktorí cestujú sami, majú toto špecifické riziko a predovšetkým deti, ktoré sú neprimerane vystavené riziku zneužívania v rámci obchodovania s ľudskými bytostiami. Máme tam napríklad obchodovanie s ľudskými orgánmi a iné typy zneužívania. Asi 78 detí, ktoré cestovali centrálnou stredomorskou trasou do Európy, vypovedalo, že boli nejakým spôsobom zneužité buď fyzicky alebo psychologicky alebo ináč boli teda vážne zneužité. Myslím si, že toto číslo by nás malo priviesť eh, k zamysleniu. Možno by sme sa mali zameriavať menej na to, aby sme sa vyhli za každú cenu príchodu týchto ľudí a mali by sme sústredovať viacej na to, čo môžeme urobiť, aby sme zlepšili život a situáciu tých najzraniteľnejších v Európe, ktorí sú vystavení takémuto typu zneužívania a možno ako znižiť mieru ich zraniteľnosti a zlepšiť ich situáciu. Teda týchto osôb, ktoré sú na palube lodi, ktoré nie sú do Európy nikde vpúšťané. Ďalej. Líbia, to je nebezpečné miesto, je to jedno z miest, kde sa odhráva väčšina prípadov zneužitia rôzneho typu. Deti migrantov v Líbii, asi 4 zo 47 povedali, že boli unesené alebo niekde zadržiavané proti svojej vôli. A asi 25 detí vypovedalo, že boli nahodilým spôsobom zatýkané alebo držané vo väzení bez toho, že by im bol poskytnutý prístup nejakému e, nápravnú, opravnému prostriedku. A taktiež deti, niektoré boli múčené, znásilňované alebo zabité, alebo boli svetkami takýchto udalostí. Asi 63% detí, ktoré išli do Líbie, tam išli so zámerom tam zostať a neskôr sa rozhodli presunúť do Európy kvôli násiliu, ktorému boli vystavené. Čo sa týka reakcie, možno 3-4 dôležité veci. Po prvé, obchodovanie s ľudskými bytostiami je zločin, ale je to obchod. Niekto obchoduje s ľudskými bytostiami, no a niekto využíva tieto služby. Je treba agresívne postupovať proti obchodníkom, ale aj proti tým, ktorí vedome využívajú služby, ktoré im obchodníci poskytujú. Tí, ktorí pracovne, sexuálne alebo iným spôsobom vykoristujú obete obchodovania s ľudskými bytostiami. V Európe nepostupujeme dostatočne radikálne, mali by sme navýšiť mieru opatrení v tejto oblasti, napríklad čo týka stíhania, vyšetrovania a je treba tlačiť na našich partnerov zo súkromného sektora, aby taktiež zaručili udržateľné, lepšie pracovné podmienky a prispôsobili svoju metodiku. Ešte sa na toho povedať viac, ale už som prekročil pridelený čas, takže ďakujem za pozornosť a veľmi rád sa vyjadrím k otázkam. Ďakujem. A teraz dostáva slovo, dostáva slovo Viktoria Mihalko, ktorá nám poskytne antropologický pohľad. Ja sa zameriam skôr na oblasť vzdelávania v súvislosti s prevenciou. Obchodovať s ľudskými bytostiami viacero fóriem a je treba mať eh, riešenia na mnohých úrovniach, aby sme sa tomuto vyhli je treba zaručiť e, partnerstvo, ochranu. A napríklad ja pracujem v tejto oblasti v Maďarsku, vidím tam e, rozdiely v našich riešeniach v porovnaní s západnou Európou. Chcem sa pozrieť na určité kritické aspekty. Mladé demokracie v Európe sú zraniteľné a ilúzia rovnako zaobchádzanie s pohľaviami tam nadalej existuje, ešte to pochádza z komunizmu a ženy a deti má na nadalej najnižší sociálny štatút štat- a okrem toho rómska populácia je veľmi diskriminovaná v východnej Európe, v mnohých takýchto regiónoch, kde je vysoké percento eh, rómskej populácie je taktiež eh, takáto diskriminácia, nezamestnanosť, eh, Týka sa to teda Bulharska, Maďarska a podobne. Sociálna mobilita je veľmi nízka v Maďarsku a trvalo by takmer 200 rokov, 7 generácií pre tých, ktorí sa narodili v rodinách s nízkym príjmom, aby sa dostali na úroveň e, v strednej, stredného príjmu. A pre mnohých migrácia a rýchle e, požičky sú jedinou možnosťou a preto nie je náhoda, že Maďarsko, Rumunsko a Polsko sú v prvej peťke, čo sa týka registrovaných e, obetí obchodovať s ľudskými bytostami. Keď sa pozrite na správu Európskej komisie z roku 2016, Vízia západného života, ktorú ponúkajú obchodníci, je často využívaná obchodníkmi z východnej a juhovýchodnej Európy e, pre ľudí, ktorí utekajú pred nedostatkom príležitostí. Je treba pracovať v oblasti prevencie, to je veľmi dôležité, pokiaľ už sa nedajú eh, riešiť eh, pôvodné príčiny. A napriek tomu sú tu systémové problémy, tak je treba schváliť eh, rôzne iniciatívy. Ja by som odporúčila preventívne programy v oblasti školenia a vzdelávania, kde pracujem aj ja. Predovšetkým sme sa inšpirovali myšlienkou eh, učiteľov z Liverpoolu, ktorí teda sledujú eh, otázku otrostva medzi deťmi. Ako sme dospeli tejto eh, myšlienke? Príručka je zdarma na internete. Pozeráme sa tam na formy moderného otrostva, predstavujem možné riešenia. A naša metodika pomáha trénerom a učiteľom, aby riešili túto delikátnu otázku. Máme tu taktiež e, prípadové štúdie a sílaby. Je treba prehlbiť znalosť učiteľa v tejto oblasti, inštruovať ich, aké aktivity sú vhodné. Dostali sme zatiaľ k 2000 učiteľom, 2000 deťom a taktiež viacerým detským domovom. Ja som organizoval na mnohých školách workshopy a v každej triede bolo aspoň jedno dieťa, ktoré čelilo kybernetickej šikane alebo inej forme šikany. A toto je len malý dôkaz, ktorý nám toto potvrdzuje. Zraniteľno, zraniteľnosť detí v detských domovoch je, je e, jasná. Sú tam e, často rôzne osoby, ktoré sa snažia získať priazeň 14-ročných detí, chlapcov a dievčat. Tam sú potrebné špecifické ochranné opatrenia, pretože Vzdelávanie je zásadné v oblasti prevencie. Musíme deti informovať o ich právach, pracovať na ich kritickom myslení, budovať eh, im lepšie sebavedomie. Máme tu taktiež školský e, projekt na amerických školách, ktorý začal v roku 2015. Týka sa obchodovať s ľudskými bytostiami. Bola vydaná príručka pre učiteľov, ako teda identifikovať takéto, e, takúto situáciu na škole, napríklad čo sa týka e, identifikácie takéhoto obchodu s ľudskými bytostiami, čo robiť, pokiaľ niečo takého ste svetkom, ďalej to stanovené školské alebo politiky jednotlivých škôl. A my zatiaľ nemáme žiadny európsky štandard, sme od neho veľmi vzdialení, máme tu určitú dobrú prax, ale taktiež máme určitú stratégiu napríklad e, v regióne juhovýchodnej Európy, máme tam platformu, na ktorej experti z Bulharska, e, Macedon, Severného Macedónska, Moldavska a ďalších krajín sa môžu spojiť a diskutovať, poskytovať informácie ohľadom e, migrujúcich deťoch Taktiež naša organizácia podporuje diskusiu medzi kľúčovými aktérmi ochranného systému, školíme taktiež médiá, investigatívnych novinárov, režisérov, ktorí hrajú dôležitú úlohu v boji proti takémuto obchodovaniu. A taktiež školíme prokurátorov, sudcov, e, pracovných inšpektorov, a agentov presadzovania práva. A naďalej sa tam organizuje len jedna konferencia za rok na túto tému, takže my poskytujeme dodatočné školenia, ktoré sú skvelou príležitosťou pre dodatočné informácie. Ďalej sa beriavame na zraniteľné spoločenstva a ako ich chrániť. Taktiež e, experti v tejto oblasti analýzujú situáciu, napríklad čo sa týka e, dopytu a dodávok e, potenciálnych obetí. Taktiež potrebujeme viac údajov a viac informácií, aby sme mohli účinnejšie bojovať proti takýmto obchodníkom. aby by sme využiť pri, každú príležitosť bojovať proti otroctvu, obchodovať ľudskými bytostiami. Toto je predovšetkým vhodné v oblastiach, kde páchateľmi sú malé skupiny, ktoré pochádzajú z podobného kultúrno-sociálneho prostredia ako obeď. Taktiež je treba vyslať jasné posolstvo určitým e, skupinám ľudí. Napríklad sa môžeme zamerať na ľudí, ktorí plánujú odísť krajiny pôvodu, môžeme pre nich zorganizovať workshopy, alebo sa treba zamerať na potenciálnych e, kupujúcich prostredníctvom billboardov, alebo na e, verejnosť sa môžeme zamerať. Taktiež je treba, alebo zorganizujeme rôzne výstavy a správa o migrácii a zile hovorí, že našim cieľom je podporovať legálnu migráciu z dlhodobého pohľadu, bojovať proti ilegálnej migrácii. Máme tam osoby, ktoré sú možno v Líbii, ale či už sú v Líbii, alebo v Moldánsku, alebo v Rumunsku, v Maďarsku, tak je treba na tom pracovať, je treba organizovať workshopy e, s účasťou napríklad miestných mimovládok. Je treba zaručiť e, čo najrychlejšiu ochranu obetí. Je treba zmeniť stanovisko a toto, vždycky, toto vždy trvá dlho, vyžaduje si to čas, napríklad zaviesť mikrokredity, vytvoriť nové pracovné príležitosti, poskytovať dobré a pracovať na rovnoprávnosti pohľavy, ale toto si taktiež vyžaduje čas. A na začiatku samozrejme sú treba e, finančné investície, treba formovať koalíciu, ako napríklad Aliancia A.7, ktorá spája rôznych aktérov, ktorí chcú e, pracovať na plnení e, cieľov udržateľného rozvoja v súvislosti s ukončením moderného otroctva. Taktiež Musíme vždy toto zapať otázku ľudských práv a musí mať menej krátkozrakú rozvojovú pomoc a spolupracovať s partnermi na severe, na východe a na juhu. Ďakujem. Ďakujem. Pani Mihalko. Takže teraz si počujeme hlas obetí. Rád by som vyzval SO Agatis z mimovládnej organizácie IROKO. Prosím, vyjadrite sa. Máte asi 8 minút, prosím. Ďakujem. Chcel som, že budem hovoriť až neskôr, ale nevadí. Ja spolupracujem s mimovládnou organizáciou, ktorá podporuje obete obchodovania s ľudskými bytostiami, predovšetkým z Nigérie, ale aj z východnej Európy a hovorili sme s niektorými ženami a väčšina z nich sú z Nigérie. My sme sa ho pýtali, prečo prešli Stredozemné more, a či si uvedomili, akému riziku tam čelili, keď prechádzali, alebo keď sa tam plavili na tých člnoch. A oni povedali, že áno, že im to bolo povedané, ale pre nich e, sa to oplatilo, napriek tomu riziku. A išlo tam o to, že si museli vybrať medzi rýchlou smrťou na mori alebo povalou smrťou, extrémnym hladom a e, chudobou. Nedostatok príležitosti, extrémna chudoba, toto sú dôvody, prečo ľudia odchádzajú. Ľudia nemigrujú, oni neodchádzajú z nejakého konkrétneho dôvodu, aby napríklad študovali. A pokiaľ nie sú vyhnaní z krajiny nejakým konfliktom, tak odchádzajú, pretože podmienky, v ktorých tam žijú, sú nepriateľné, hľadajú nové príležitosti. A takto to bolo v prípade takmer všetkých Nigericov, ktorí prechádzajú za veľmi riskantných podmienok stredom, stredozemné more. Niektorí, alebo väčšinou sú ženy donútené odísť obchodovanie ľudskými bytostiami. Bolo v minulosti iné, prichádzali lietadlom aj vlakom, ale teraz väčšina z nich sú pašované do Libie. Odtiaľ sú prinútené za riskantných okolností ísť ďalej, ako vieme. Takže tie, ktoré sú prinútené odísť, tak je to väčšinou preto, aby zlepšili hospodárskú situáciu alebo ekonomickú situáciu rodiny a Takmer všetky nigerijské ženy vypovedajú, že boli vystavené sexuálnemu násiliu. Ja som bola párkrát v tábore na Sicílii v roku 2015 aj 16 a ženy, ktorými som hovorila, mi povedali, že všetky bez výnimky boli vystavené sexuálnemu násiliu. Samozrejme aj iným typom násilia. A väčšina z nich nakoniec otehotnila a takmer všetky sú obeťami obchodovania a mierili do sexuálneho obchodu v Európe. Štatistiky žien a detí, ktoré prichádzajú cez Stredozemné more na Sicíliu a sú identifikované v tábore, sú také, že veľká časť z nich v podstate vôbec nie je známa. A čo sa stane s tými, ktoré nie sú tam identifikované, s tými mladými ženami, ktoré prišli na člnoch? Kam idú? Otázka, ktorú sme získali z výpovedí žien, je, odpoveď je taká, že väčšina z nich je vyzdvihnutých z tábora. A potom sú im poskytnuté informácie o toho, ako sa dá odísť z tábora. A väčšina z nich je buď obeťou obchodovania, alebo sú ekonomické migrantky. Ale bohužiaľ v zaobchádzaní s nimi sú tam malé rozdiely. Napríklad v Taliansku sú programy na podporu obetí obchodovania s ľudskými bytostiami a zaručí sa, že tieto obete už potom nie sú vykoristované, ale vo väčšine európskych krajín toto tak nie je a preto máme následkom tohto veľa problémov. je treba zaručiť jednotný prístup k obetiam vykoristovania a obchodovania s ľudskými bytostiami. Otázka je, aké realistické riešenie je tu možné my, ako mimovládna organizácia, to vidíme tak, že vo väčšine Európy sa hlavne riešia dôsledky a príliš nie príčiny. Aké sú príčiny? Ako som povedala na úvod, ľudia odchádzajú, lebo žijú v takých podmienkach, že z ktorých sa nedá žiť, takže hľadajú iné príležitosti ženy, ktoré podporujeme a niektorých mužov, pretože keď idete mno, teraz do mnohých talianských miest, keďže tam prišiel veľký počet migrantov, tak tam vidíte mladých mužov. A mnohí z nich stoja pred obchodmi a prosia až obrov peniaze. Ja osobne som s mnohými z nich hovorila, aj s kolegami. A čo z toho vyplýva, môžem to povedať, ak je tam možnosť pre nich vrátiť sa do tých domovských krajín a keď je tam uistenie, že ako náhle sa vrátime, mm, ocitneme sa v tých istých podmienkach pred odchodom, tak potom samozrejme sme ochotní okamžite odísť. Ale tá otázka návratu eh, nepadá do úvahy, pretože, nepáda do úvahy, pretože nevieme, kedy nastanú také podmienky. Zotrvanie v Európe pre väčšinu z nich je nepriateľné, pretože nie sú tam pracovné možnosti. Mnohí z nich nemajú ani potrebné doklady, takže čo s tým? Potom sa pozrieme na tie sociálne podmienky, spôsob, ako európske krajiny, európsky občania prijímajú takýto prílev migrantov a vidíme všetky tie rôzne problémy, ktoré s tým vznikajú, sociálne konflikty v krajinách, kde sa to nikdy nedialo v minulosti, sa to začína objavovať. Takže naša otázka ako mimovládnej organizácie je, ako sa tohto bodu dostať. My sme nad tým uvažovali, posadili sme sa v rámci našej organizácie a pozreli sme sa na niektoré tieto problémy a niektoré z tých projektov, ktoré sme e, vymysleli, to boli špecifické pilotné projekty v krajinách pôvodu, ako napríklad v Nigerii, odkiaľ pochádzajú niektoré z týchto obetí. Časťou, jednou časťou z toho je aj vytvoriť, a tu si spomínam na moje postgraduálne štúdia, ja som vtedy študovala dohovory z Lome, ktoré súviseli s podporou EÚ pre krajiny AKT. Súčasťou toho bola aj, bolo aj poskytovanie hospodárskej pomoci rozvíjajúcim sa krajinám, snaha aj na pomoc im rozvíjať sa a e, výskum, ktorý som ja robila, ten e, konštatoval, že Lome dohovor nenaplňal tie deklarované ciele, nie preto, že by to nebolo možné, ale z dôvodu implementácie. Takže je potrebné ísť späť a pozrieť sa na spôsob, ako Európa podporuje rozvíjajúce sa krajiny a aké typy rozvojových programov sú realizované. Nie ide len o to, aby človek preskúmaval vzťahy medzi jednotlivými vládami, a že by to by malo umožniť. Ide aj o to, aby mimovládna organizácia, tu hovoríme o neziskových mimovládnych organizáciách, niekedy zistujete, že sú to práve tie e, organizácie, ktoré generujú nejaký zisk, ktoré dokážu získať tie zdroje, a ktoré potom môžu povedať, že budeme realizovať niečo v týchto rozvíjajúcich sa krajinách. Keď e, sa to robí z pohľadu ich príjmu alebo zisku, tak e, sotva, keď niekedy sa tam potom realizujú také programy, rozvojové programy, ktoré by pozastavili takúto negatívnu situáciu. My chceme a nefalšovane hľadáme riešenia, krízy, migračnej krízy a tu vzniká potreba pozrieť sa spätne a zabezpečiť aj to, aby krajiny pôvodu boli súčasťou procesu, aby sme zabezpečili, že tie krajiny pôvodu budú súčasťou toho procesu a že pomôžu rozvíjať sa tým vlastným krajinám, tak aby občania neboli nútení odchádzať. Druhá otázka sa týka harmonizácie národných systémov referov, odkazovania, odvolania treba harmonizovaný a zjednotený prístup, pokiaľ ide o podporu obetí obchodovania s ľuďmi. Ďalej je tu otázka vyššej podpory zo strany ostatných e, krajín EÚ tým krajinám, ktoré sú v tej frontovej línii, Taliansko a Grécko konkrétne, ktorí príjmajú najväčšie počty migrantov, ktorí prechádzajú cez Stredomorie a pomôcť týmto krajinám zvládať takýto prílev. Takisto je tu otázka riešenia dopytu po sexuálnych službách, ktorá poháňa a stimuluje obchodovanie s ľuďmi v Európe. To je oblasť, ktorá je veľmi taká záľudná, sotva kedy riešená, ale my zistujeme, že v rámci našej práce e, z toho dôvodu, že existuje dopyt po takýchto sexuálnych službách v Európe, aj to je dôvod e, takého silného prílevu žien, e, tak aby uspokojovali takúto, takýto dopyt. Treba to riešiť. Ďakujem. Muito obrigado, senhora eh, Agatiz, pelo impressionante testemunho. Ďakujem veľmi pekne za veľmi pôsobivé svedectvo, ktoré sme si vypočuli. To je naozaj realita plná násilia. Samozrejme, nikto neopustí svoj domov, pokiaľ ten domov nie je vystavený riziku. To sme počuli tak toto zaznelo a musíme sa tým zaoberať veľmi pozorne. Mám troch prihlásených do diskusie. Budú to musieť byť, obávam sa, veľmi rýchle vystúpenia. E, pani Majte Ruiz. Ďakujem veľmi pekne, stručne. Chcela by som vám poďakovať za to, čo robíte. My sme vašimi spojencami a potrebujeme maximálne údaje, aby sme mohli vizibilizovať, zviditeľniť aspoň časť toho, čo sa deje. Vy ste hovorili, e, skôr tak relatívne, ale potrebujeme číselné odhady, ktoré sú možné. Koľko tisícov žien a detí je zasiahnuté tým, čo ste hovorili, v prípade detí, ktoré mohli byť napríklad zaplatené alebo zasiahnuté obchodovaním s orgánmi, tak potrebujeme údaje. Aby sme mohli toto zviditeľniť na verejnosti, tak potrebujeme vedieť, aký rozmer má tento problém. Potrebujeme šíriť samozrejme osvetu o tomto a je treba, sa na, je treba to celé humanizovať. Potrebujeme odhady, kvantitatívne odhady. A ďalej. Pokiaľ hovoríme v roku 2018 o 9 tisícoch ľudí, ktorí sa utopili v Stredozemnom mori, tak určite sa dá odhadnúť aj počet ľudí, ktoré boli znásilnené alebo e, sa stali obeťami takéhoto obchodovania alebo počet detí, ktoré boli e, predmetmi obchodovania s ľudskými orgánmi. Toto by určite pomohlo. Na druhej strane máme európske krajiny, ktoré, podľa ktorých sa môžeme orientovať v tejto chvíli to, čo sa deje za posledné 3 roky v Európe, keďže nemám teda konkrétne údaje, tak len takto to hovorím. Napríklad v Katáni pred pár dňami nám povedali, že výnimočne klesol e, počet e, prichádzajúcich z Líbie, ale sa zvyšil počet prichádzajúcich z Tunisku. Sú to často ženy a deti, takže pokiaľ by ste nám mohli k tomuto niečo povedať, tak by som vám bola vďačná. Ďakujem pekne, pán López Aguilar. Mám otázku na pána Ambroziho. E, výbor Libe je fascinujúcim miestom. E, niekedy príjmame legislatívu, niekedy e, sa hádame o dôležitých veciach a niekedy načúvame. Načúvame expertov, svetkov, svedectvá, ktoré stoja za to, aby boli vypočuté, ktoré sú podnetné z pohľadu ďalšieho uvažovania a o to ide pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi a vykoristovanie ľudských bytostí, otázku, ktorú by som chcel na vás smerovať, sa presne, tá sa týka presne toho, čo ste spomínali. Keď hovoríte o vykoristovaní žien, sexuálnom vykoristovaní žien, máme tendenciu byť taký sebastredný a domnievať sa, že sa to deje niekde inde. V Líbii, Líbia vykoristuje ženy sexuálne účely, ale deje sa to tu na tej druhej strane Stredomoria, deje sa to po celej Európe. Treba s tým niečo spraviť, skôr či neskôr, e, skôr ako neskôr. A ja by som chcel poukázať na moju osobnú skúsenosť. E, bol som niekedy ministrom spravodlivosti Španielska, členského štátu. A bol som súčasťou Rady ministrov, ktorá riešila kriminalizáciu prostitúcie po celej Európe. Boli niektoré členské štáty, ktoré hovorili o tejto myšlienke, Švédsko v tom čase, a veľmi vášnivo sa argumentovalo o tej samotnej možnosti stíhať, trestne stíhať prostitúciu naprieč Európou. Vážne. Lebo z toho vyplývajú výzvy pokiaľ ide o tvorbu trestných poriadkov, trestných zákonov a teda tvorby politik eh, namierených proti takejto trestnej činnosti. Ale situácia sa napriek týmto snahám len zhoršila za posledné roky a vznikol z toho obrovský biznis a sú niektoré členské štáty, kde vykoristovanie žien za trestnými účelmi, za účelmi prostitúcie, takéto vykoristovanie sa ukázalo byť tým touto formou organizovaného trestného zločinu číslo 1, a ktorá sa viaže mnohými spôsobmi aj na iné formy trestnej činnosti a organizovaného zločinu. A rád by som od vás počul, e, aká by bola možnosť e, opäť otvoriť tú záležitosť a riešiť to na európskej úrovni, pretože teraz existuje právny základ, pred desiatimi rokmi tomu tak nebolo, predtým ako Lisabonská zmluva nadobudla platnosť. E, nebolo to tak v roku 2004, keď som bol ministrom spravodlivosti. Teraz už existuje právny základ, ktorý umožňuje kriminalizovať vážne cezhraničné trestné činy, pokiaľ ide o trestné zákony, trestnú legislatívu a tvorbu politik v tejto oblasti. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Angilár. Pani Head, poprosím vás stručne, lebo ináč nebudú mať čas ostatní. Ďakujem pekne a ďakujem aj kolegovi, ktorý nadnesol tú dôležitú otázku a ďakujem, že ste sa e, práve tejto otázke venovali, pretože tá je naozaj mimoriadne dôležitá. Ja som sa veľmi e, zaoberala práve legislatívou na potlačanie fašovania ľudí a sexuálne vykoristenia, ale nebola tam šanca, kým sme mali Lipsavovskú zmluvu vôbec niečo dosiahnuť. Ale otázka, ktorú chcem, ktorú chcem teraz ja uh, položiť, je, ja som teda sledovala prácu policie vo Švedsku, tam sme teda videli aj prostitútky z Nigeria a tak ďalej. Mala som tiež kontakty s dobrovoľnou organizáciou Kalita vo Švedsku, čo je organizácia, ktorá pomáha obetiam pašovania ľudí. Ja považujem sa dôležité, aby tieto dobrovoľné organizácie mali spoločnú sieť, pretože potrebujete určité riadenie, potrebujete silu, potrebu, e, pomoc s dobrými príkladmi. Máme takéto organizácie v EÚ a mali by mať možnosť vlastne pomáhať si navzájom, vytvoriť si, no možno už aj majú nejakú sieť, ale dôležité byť v deprom kontakte s organizáciami, ktoré sú napríklad v Nigérii alebo v Líbii, aby teda tu boli kontakty, aby sa vedelo, že tie obete sa môžu vrátiť, Takže moja otázka teda je, či je takáto sieť alebo možnosť spolupráce. Ďakujem pekne. Dobrý deň, senior Jurek. Ďakujem pekne, pán Jurek. Ďakujem e, bardzo. Ja ďakujem všetkým. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa poďakovať všetkým hosťom za veľmi zaujímavé informácie. Mám otázku na pani Roko. Pred 35 rokmi došlo k veľkému odlivu ľudí smerom na západ. V Polsku bolo zavedené stanné právo. Hospodárstvo stagnovalo. Niektorí ľudia odchádzali, niektorí zostávali doma. Boli tu rôzne dôvody, ktoré motivovali ľudí, ale mnohé z tých dôvodov boli výrazne psychologickej povahy. Skôr by ma teda zaujímalo, zaujímali kritéria, ktoré ľudí vedú k odchodom alebo tie motivácie. A teraz konkrétna otázka. Prečo Nigéria? Prečo je tu taký výrazný prílev Nigericov do Európy? pretože táto krajina disponuje bohatými prírodnými zdrojmi a mohla by sa rozvíjať smerom k úspechu. A teda rozvíja sa do istej miery. Po druhé, spomínali ste skutočnosť, že ženy sa často stávajú obeťami, alebo že sú nútené opustiť svoje krajiny. Ako to ale všetko začína? Kde to má začiatok? A ďalšia otázka, aké sú nejaké iné destinácie migrantov z Nigérie? A akú úlohu zohrávajú rodiny, ktoré už majú pobyt v Európe? Polsko má isté väzby s Nigériou. Jeden z polských futbalistov e, má nigerijský pôvod. Aj jeden z kolegov v polskom parlamente má nigerijský pôvod. Takže máme isté väzby na Nigériu. Takže aké sú tie dôvody imigrácie z Nigerie? Ďakujem pekne, Malin Björk. Tak mycket och framförallt... Ďakujem pekne a veľká vďaka našim expertom a hostom. E, toto je otázka, e, ktorou sa výbor pre vnosť príležitosti zaoberá dlhé roky. Máme, užívame samozrejme prácu expertov dobrovoľných organizácií, dobrovoľných organizácií. Myslím si, že je nesmierne dôležité, aby sme sa opäť na to zamerali, pretože e, má určite každý, kto niekde teda v európskej krajine sa pohyboval, ja som sa teda stretla so ženami z Nigerie, ale aj z iných afrických krajín, a tie sú potom niekde zavreté v nejakom zachytnom sedisku a čakajú na e, vyhostenie a nemali by byť teda zavreté. T- obete pašovania by mali mať práva, mali by byť chránené. A teda buď sa de- a naopak je to, že teda čakajú na deportáciu alebo presun do inej krajiny v zmysle Dublinu. Takže je dôležité, čo sa týka toho National Referral Mechanism, ktorý tu bol spomínaný, treba e, dbať o to, aby obete pašovania mali aj práva. No a druhá vec, čo môžeme urobiť my e, za našu stranu relatívne rýchlo, my musíme podstatne viac podporiť tie dobrovoľné organizácie, ale aj organizácie, ktoré pracujú na týchto príchodzích bodoch, e, kde sa dajú identifikovať obete pašovania a kde sa dá postarať o to, aby teda už vo veľmi ranej fáze dostali ženy a dievčatá tú podporu, na ktorú majú právo. No a potom sú tam také dlhodobejšie riešenia a samozrejme aj na nich musíme pracovať. Hovoríme o rôznych druhoch spolupráce, e, stratégiách rozvoja Afrika, Ázia a v ďalších častiach sveta. Samozrejme nemôžeme všetky peniaze vložiť len do bezpečnosti a e, tak povediať e, z nejakého vybavenia, keď e, ide nám o dlhodobý vývoj, ale otázka je, ako sa pozeráme na migráciu a pohyb, pretože aj to je súčasť riešenia. Jednoducho, viem, že politická klíma je momentálne náročná a ťažká, ale predsa nebudeme už sa vyhybať tejto otázke. Ehm, jednoducho je príliš málo legálnych ciest pre migráciu a to práve zneužívajú tí pašeráci Myslím si, ja som teda zo Švedska, že my sme si zvolili cestu, ktorá sa ukazuje ako celkom e, úspešná na teda práve zabránenie takémuto zneužívaniu žien a dievčat. E, my sa zameriavame teda na tú ďalšiu otázku. Nekriminalizujeme teda e, všetko to, čo je, čo súvisí s prostitúciou, ale nie je zákonné teda kupovať si služby prostitúcie. Takže máme z toho tiež dobré výsledky. Čiže eh, mm, čo sú tie najžiadanejšie eh, destinácie týchto eh, žien, kam sa teda dostávajú tieto obete? pretože tam si myslím, že treba najviac konať. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Máme pevné časové limity, bohužiaľ, a mám teraz náročnú úlohu požiadať rečníkov, aby tých 12 e, minút otázok kondenzovali do 6 minút odpovedí. Samozrejme, nebude priestor na zodpovedanie všetkého, ale poprosím vás čo najstručnejšie. Dve minúty každý. Keby ste mohli krátkosti zareagovať. Pôjdeme v opačnom poradí. Pani Agatis, nech sa páči. Ďakujem. Dala som si dohromady tie otázky a zareagujem nasledovne. Otázka tých žien, ktoré odchádzajú, akým spôsobom odchádzajú. Väčšinou sú oslovení v Benine tými, ktorí nie sú súčasťou súčasťou obchodovania s ľuďmi, je to teda pri Nigerii. Vláda vytvorila task force minulý rok, ktorá sleduje tú situáciu a identifikuje tých, ktorí nie sú obchodníkmi s ľuďmi, začína ich zatkýňať a zároveň z Líbie donášajú späť ľudí, ktorí sú tam uviaznutí. V februári, marci tohto roku asi až 7 tisíc ľudí došlo späť z Líbie. To sa realizovalo, ale samozrejme vždy je to otázka zdrojov. Nie je to tak rýchle tým pádom, ako by sme si želali. Úloha rodín, ktoré už e, sú v Európe, tá je minimálna, pokiaľ ide o príchod ľudí po stredomorskej trase. Väčšina z rodín, ktoré sa zdržiavajú v Európe, ktoré sú tu legálne prítomné, tak idú právnymi kanálmi. Nevysielajú svoje rodiny týmito nezákonnými a riskantnými cestami. Áno, ja viem, že Polsko má väzby na Nigériu, Takže už je tam základ položený preto, aby Polsko podporovalo vládu v jej aktivitách, ktoré realizuje v, ktoré realizuje v Nigerii, tak aby obchodovanie s ľuďmi zas skončilo. Otázka toho odlevu tých ľudí, keď Nigeria je krajina, ktorá je bohatá na prírodné zdroje. Áno, z technického pohľadu je e, Nigeria veľmi bohatá ale my vieme, ja sama som nigeričanka, vieme dôvod, prečo to bohatstvo Nigérie sa neprejavilo e, v dobrej situácii v krajine. Otázka korupcie, všetci o tom vieme. Myslím, že to môžeme veľmi otvorene povedať. A takisto je to z istej časti aj ten európsky prístup, kedy musí teda pristupovať e, k Nigerii, tomu svojom protiažku a žiadať o vyriešenie tohto problému. Otázka mimovládnej organizácií a zdrojov, ako povedala švédska poslankyňa, nemáme dostatok zdrojov ako mimovládne organizácie na to, aby sme realizovali našu činnosť a to je e, často veľká, veľké negatívum. otázka tých krajín, eh, kde sú najväčšie množstva ľudí, ktorí prichádzajú z dôvodu sexuálneho obťažovania. Nemecko, Holandsko, Švajčiarsko, Taliansko. V takomto poradí, pretože to sú krajiny. Nie, Taliansko nie možno, ale v ostatných krajinách Nemecko, Holandsko, Rakúsko, Švajčiarsko je povolené zákonom eh, nakupovať služby sexuálne od žien a preto je tam obrovský prílev obetí žien z iných krajín. Krajiny, ktoré majú inú legislatívu v tomto ohľade, tak tie zaznamenali výrazný pokles takýchto príchodov. A ďalšie oblasti, kde sa tá migrácia objavuje, to je na miestach ako arabské krajiny. E, tam je tiež veľa žien, ktoré tam končia, ktoré sú tam nakúpené za účelom sexuálneho vykoristovania. Takže toľko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Viktoria Mihalko, nech sa páči. Ja viac času nechám ostatným. Ale ja môžem hovoriť iba o tej poslednej otázke, ktorá sa týka mm, rozvoja vzdelávania, o ktorých som hovorila. Myslím si, že vývoj je alebo rozvoj a, a riešenie hlavných príčin, e, to je to najdôležitejšie, čo súvisí s znížením pašovania a moderného pašeráctva. A nejako, je to teda prepojené s migráciou, ale na druhej strane by sme sa nemali v Európe zameriavať iba na migráciu ako mm, bezpečnostný problém. Mali by sme zistiť, ako môžeme e, dať regulérnejšiu cestu migrácii alebo priestor na prácu ľuďom, ktorí by chceli prísť z Afriky alebo z Ázie alebo z iných častí sveta. Takže treba pochopiť, že migrácia je čiastočne prirodzeným javom a musíme vytvoriť priestor aj pre regulérnu migráciu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a pán Ambrozi. Ďakujem mi veľmi stručne. Čo sa týka údajov a čísiel, nemám ich samozrejme všetky tu, ale tie, na ktoré ste sa pýtali, k tomu samozrejme údaje máme, môžem ich poskytnúť môžem poskytnúť tieto informácie aj čísla obom výborom, aby sa teda rozdali, distribuovali každému, kto bude mať záujem, ale samozrejme niektoré tie údaje máme z minulého roku 35 tisíc detí prišlo do Európy, takže môžeme povedať, že 23% z nich boli uh, obeťami zneužívania. Jedno eh, číslo veľmi dôležité je, áno, sú tu veľké obavy, hm, čo sa týka príchodov zo Severnej Afriky. Hm, počty príchodov tie dramaticky klesli, čo je do istej miery dobrá správa. Zlá správa, tam sú vlastne dve. Znamená to, že viac ľudí je niekde inde, čiže v Severnej Afrike, čiže v Líbii alebo niekde inde a malo by nás to trošku viac znepokojovať, v akých podmienkach sú, nech už je to kdekoľvek, či v Líbii alebo inej africkej krajine. Myslím si, že sme urobili tú chybu, že sa príliš zameriavame len na ten počet prichádzajúcich a nie na podmienky tých, ktorí ostali tam. Druhá zlá správa je, že napriek poklesu prichádzajúcich do Európy percento umrtí eh, sa zvýšilo, takmer zdvojnásobilo v pomere k prichádzajúcim, čiže menej ľudí prichádza a vyššie percento zahynie v Stredozemnom mori. Nedá sa to presne e, vyčísliť, ale od roku 2000 asi viac než 40 tisíc ľudí zahynulo v Stredozemnom mori. To sú čísla ako z vojny a to sa nám deje tesne za našim Prahom. Mali by sme sa to na to zamerať. Komisia aj my sme presvedčení, že musíme posilniť kriminalizáciu a stíhanie všetkých, ktorí vedome využívajú služby, ktoré sú priamým následkom pašovania, či už je to prostitúcia, či už je to práca v sektore polnohospodárstva na juhu Talianska, alebo práca v domácnosti, niekde inde a tak ďalej. Pretože ten základný koncept je, že pre pašeraka je to biznis. A jediný spôsob, ako narušiť ten biznis, je uh, uh, pozrieť sa na ten trh. Ako nahlé, kým existuje trh, bude tam biznis, budú z toho peniaze. Ten trh tvoria uh, dve strany, jednak používateľia, ale aj to, uh, že e, ak väčšina z týchto ľudí si chce vybudovať nejakú budúcnosť, aj to, že budú e, možno vykoristovaní na začiatku, tak musia využiť toho pašeráka, pretože nie je možnosť legálne sa dostať do Európy a hľadať si prácu. Taká je realita. V nacistickej Európe, keď ľudia chceli utiesť z okupovaných európskych krajín, e, tak tiež na to použili pašerakov. Legálne sa nedalo odísť Čiže v úvodzovkách je to normálny spôsob reakcie na situáciu, do ktorej sa mnohí ľudia dostali. A takto problém nevyriešime. No a ešte veľmi stručne, peniaze, ktoré sa vynakladajú na bezpečnosť, áno, je to dôležité, aj keď to možno znie idealisticky alebo naivne, je dôležité, aby sme vždy mali na pamäti, že najlepšia investícia do bezpečnosti, ktorú môžeme urobiť, nie je investícia do väzení alebo plotov, ale je to dodržiavanie, že, že máme o dodržiavanie ľudských práv všade na svete, kde sú porušované. Na to je základná charta ľudských práv EÚ. A tá základná charta je jeden z pilierov, na ktorých stojí EÚ. Takže tu treba investovať, ak naozaj chceme sa dostať k ukoreniu situácie, kým budeme riešiť len ten uh, opačný koniec toho javu, tak vždy uh, budeme uh, len okolo problému chodiť bez toho, aby sme ho skutočne riešili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem trom rečníkom. A poďme teda ďalej k ďalšiemu panelu. A zmeníme si tu rečníkov za vrch stolom. A ďalšie kolo rečníkov príde sem ku mne. Pani Miria Vasiliadu pani Jarbusinová a pán Jari Liuku a pani Anna Head. Ora, estando a mesa já eh, instalada, estaríamos em condições. Dobre, vidím, že rečníci sa už usádzali, takže môžeme prejsť k druhému panelu. V tomto paneli sa pozrieme na konkrétne opatrenia, ktoré je možné prijať v boji proti obchodovaniu a pašovaniu eh, ľudí. Eh, predstavím rečníkov. Pani Miria Vasiliadu je koordinátor EKEU v boji proti pašovaniu. Ďakujem pekne, ďakujem Európskom parlamentu, najmä obom výborom za ich záujem, za veľkú angažovanosť v tejto konkrétnej oblasti. Dnešné podujatie sa týka pašovania žien a detí v kontexte migrácie, nové e, otroctvo v našej dobe. Takže mám tu, tak povediac, rôzne mm, mm, nápisy. Prvá vec sa týka žien a detí. Vieme e, zo spravy o pokroku komisie, vieme z Eurostatu, Europolu, že viac než dve tretiny obetí pašovania sú ženy a dievčatá. Takže treba to mať na pamäti. A vieme, že veľká väčšina žien a detí, ktoré sú pašované do Európy, ak nie všetky, sú e, pašované za účelom sexuálneho vykoristovania. Nechceme o tom hovoriť, ale je to tak. Medzinárodná organizácia pre migráciu nespomínala veľmi dôležitú štatistiku a síce, že došlo k 600-percentnému nárastu v počte žien, ktoré sú, boli prepašované z Nigerie do Talenska cez Líbiu od roku 2013. Takže 600-percentný náraz za tie 3 roky v počte žien pašovaných za účelom sexuálneho vykoristovania. Rodová dimenzia je veľmi jasná, nejasná reakcia medzinárodných organizácií. E, veľmi rada som si dnes vypočula od IOM e, jazykom komisie hovoriac, že treba riešiť otázku pašovania žien. Je určite e, jednoduchšie e, zaoberať sa pašovaním detí než žien, ale aby som si teda požičala slova predsedu, čo konkrétne robíme na riešenie tohto problému. Ja, ako si viete predstaviť, e, som sa zúčastnila mnohých konferencií, podujatí, reagovali sme a zodpovedali sme za financovanie mnoho orgánov, medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií a bolo by veľmi zaujímavé dozvedieť sa, respektíve je zaujímavé, koľko z toho za tých posledných 10 rokov naozaj berie do úvahy rodový aspekt, alebo vôbec nejako v týchto dokumentoch alebo dimenziách nejako konkrétne rieši roz, rodový aspekt. Takže toto treba mať na pamäti. Treba mať na pamäti aj to, že hm, hovoríme o dvoch veciach naraz. Je to veľmi vážny e, trestný čin a vážne porušenie ľudských práv. Takže e, máme veľmi dobrý právny a politický rámec, e, všetci o tom viete, nebudem to stále opakovať. Máme vynikajúcu legislatívu z roku 2011. Komisia zverejnila správu o transpozícii a teraz monitorujeme tak transpozíciu ako aj implementáciu Máme tu tiež nové oznámenie, ktoré som tomuto parlamentu predložila v januári tohto roku. A priorita je riešiť všetky tie prvky tohto trestného činu, tohto porušenia ľudských práv. V prvom rade sledovať teda peniaze, aby sa rozmotal celý tento pašeracký reťazec, aby obete mali lepší prístup k právam, aby sa zabezpečila lepšia interná a externá koordinácia. Tiež máme veľmi konkrétne aktivity týkajúce sa rodového aspektu a trvám na tom slovku konkrétne, pretože my sme vlastne posledná organizácia EU, ktorá naozaj e, trvá na tom, aby sa rodový aspekt a e, vôbec e, teda tá mm, ťažká situácia žien a dievčat a chlapcov spomínala, pretože nemáme deti, ale máme dievčatá a chlapcov. Takže Máme tu Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, tam sa treba pozrieť na to, ako implementovať tú smernicu rodovo špecifickým spôsobom. A treba sa pozrieť aj na deti, ktoré sú ohrozené v týchto transferových konaniach alebo návratových konaniach. Minulý eh, týždeň bola komisia pri podpise spoločného vyhlásenia desiatich európskych agentúr, ktoré sa zaviazali k spolupráci v boji proti tomu pášovaniu. Čiže to je eh, náš naša, náš výstup. Som na to hrdá, máme tu agentúry, ktoré pracujú na otázkach policie, justičnej spolupráce, e, základných právach, rod, azyl. Všetci sa angažovali, že budú spolupracovať a samozrejme budeme ďalej financovať. Komisia nedávno spustila e, iniciatívu Spotlight EU e OSN na boj proti násiliu na želách a Jedna z častí tohto finančného programu je práve pašovanie ľudí. Komisia vyzerá byť jediným momentálne subjektom globálne, ktorý seriózne rieši, konzistentne e, sa zaoberá otázkou rodovej e, dimenzie, teda žien a dievčat. A je teda dobre vypočuť si, že je tu trošku väčší záujem o to. Financujeme všetky formy e, a komisia mm, napríklad financuje programy e, proti vykoristovaniu napríklad aj e, na pracovnom trhu. Pašovanie žien a dievčat sa ich dotýka samozrejme vo všetkých formách e, vykoristovania. Sexuálne vykoristovanie, nútené žobranie, E, pracovnoprávne zneužívanie, orgány, e, teda paš, e, obchodovanie s orgánmi a tak ďalej. A druhá časť teda názvu migrácia. Dve tretiny obetí migrácie sú, obet, sú príslušníci, štátni príslušníci EÚ. Migrácia je problém, ktorý je globálny, nielen problém EÚ, ale netreba zabúdať, že pašovanie v Európe dve tretiny obetí sú e, sú štátni príslušníci EÚ. Čiže nie je jednoduché povedať len to, že sú nekonzistentnosti medzi migračnou politikou a otázkou opášovania. Nemôžeme to takto povedať. Nemôžeme povedať iba, že je tu trend využiť e, všetky rôzne e, terminologické nástroje, ktoré pre všetkých znamenajú čokoľvek, a tretia časť, e, nové otroctvo. Nie je nejaké nové otroctvo. Mrzí ma, musím to tak povedať. Nemôžeme len povedať, že otvárané kategórie ako zraniteľní migranti a sú aj nejakí nezraniteľní, ktorí sa dostanú na to nové otroctvo ako protiklad toho starého, moderné otroctvo, ako to staromod, na, ako protiklad staromodných staromodného e, otroctva? Nie, pridržajme sa hm, právnych definícií a právnych medzinárodných štandardov. To je veľmi dôležité. A máme na pamäti, a som veľmi vďačná predrečníkom, že nie je to, že ľudia sú zraniteľní, e, to znamená, že ich máme zneužívať. Keď hovoríme o zraniteľnosti, ako keby sme mali za samozrejme, že dobre, no mala 10 rokov, bola z Nigérie, bola zraniteľná na ulici, čo som ja mohol urobiť, áno. Takto budeme túto tému riešiť. Povieme, že pretože ľudia sú chudobní, pochádza, majú za sebou násilie, konflikt, environmentálne katastrofy, a preto sa očakáva, že budú vykoristovaní. Takže eh, žiadam vás, aby ste to možno trošku zvrátili a vidím, že eh, IOM eh, vlastne požíva aj text komisie, ale to, tá zraniteľnosť nie je hlavnou príčinou. Na základe toho, čo mm, nigerická kolegyňa, áno, ľudia prichádzajú do Európy z týchto všetkých dôvodov, ale pokiaľ z toho niekto nemá zisk a pokiaľ niekto nevyužíva služby tej obete, tak e, to je vlastne, áno, to sa slušne takto povie, že niekto znásilní dievča na ulici za 5 eur, ktoré ona ani nedostala. Čiže pokiaľ nepovieme, že je tu vykoristovateľ a e, ak niekto kúpil služby obete a niekto mal obrovský zisk z toho vykoristovania, tak kolegovia z Europolu povedia, že 30 miliard eur ročne e, len pre tých pašerákov, tak myslím si, že kým to nepomenujeme, tak sa ďaleko nedostaneme. Čiže na záver. Priorita komisie je sledovať peniaze, zastaviť tú kultúru beztresnosti a požiadať členské štáty, ktoré ešte to neurobili, aspoň, aby teda aspoň kriminalizovali tých, ktorí vedome využívajú služby obeti týchto trestných činov, pretože polovica našich členských štátov nekriminalizuje tých, ktorí vedome e, páchajú trestný čin. Takže e, úplne otvorene, keď využijete služby, vedomé služby obete trestného činu v ktorejkoľvek inej oblasti, v inej, e, iného trestného činu, tak nasledujú sankcie. Aj keď si kúpite napríklad dizajnerskú tašku na, na ulici, tak v polovici členských štátov E, teda, pokiaľ ide o e, tieto znásilnenia, tak v polovici členských štátov vlastne nenasledujú žiadne sankcie. Čiže 9000 nikerických šien a dievčat IOM odhaduje, že v roku 2016 boli prepašované do Európy. Prepočítajte si, ak si to všetko spočítate za všetky roky, tak to znamená, že pol miliardy eur pre pašerákov pretože je to 5 mm, až 90 eur za jeden raz a zoberte si kalkulačky a vypočítajte si, koľko vykoristovateľov to znamená a potom si položte otázku, že koľký z nich boli sankcionovaní. A ak nemáte odpoveď, tak ja vám tú odpoveď dám. Nikto. Ďakujem. Ďakujem pani Vasiliadu. A teraz dostala slovo Madina Jarbusinová ktorá je špeciálnou zastupkyňou OBSE a koordinátorkou pre boj proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Bohužiaľ, prosím, rečníci, vyjadrujte sa maximálne 8 minút. Ďakujem, pán predseda, vážení členovia výboru LIBE, vážení europoslanci, som poctená, že ste ma pozvali na dnešnú schôdu, že môžeme hovoriť o tejto dôležitej téme. Taktiež je to teda v súčinnosti výboru LIBE, výboru FEM. Je treba, aby sme sa zameriavali na túto veľmi kľúčovú tému a viedli diskusiu. Ako už povedali všetci predrečníci, obchodovanie s ľudskými bytostiami je naďalej na v zostupe. Ľudia sú vystavení vydieraniu, únosom, taktiež vykorisťovaniu, obchodovanie s ľudskými bytostiami za účelom sexuálneho vykorisťovania. Taktiež prebieha A tieto osoby sa nenachádzajú len v Európe, ale aj v členských štátoch OBSE. Ale samozrejme to narastlo so súčasnou mierou migrácie. Tí, ktorí majú to šťastie, dostanú sa do Európy, zatiaľ, že čakajú, kým sa im spracujú dokumenty, alebo sa zaseknú medzi hranicami, už sú v zraniteľnej situácii a samozrejme mnohí z nich riskujú, že padnú do rúk jednotlivcom, ktorí budú vykoristovať, teda buď jednotlivcom alebo organizovaným skupinám a stajú sa, stanú sa obeťami sexuálneho zneužívania. No a samozrejme, takéto situácie si vyžadujú dobre zamierenú reakciu národných orgánov, občanskej spoločnosti a medzinárodného spoločenstva. A tá téma, o ktorej tu teraz hovoríme, tak sa nediskutovalo pred dvomi dňami v rámci e, výboru e, OSR pre ľudské práva a taktiež v rámci OBSE. Často Ako spomenula koordinátorka pre EÚ Miria Veselada, je to pani Vasiliadu spomenula, tak je to téma, ktorá je prepojená. Máme tu takú situáciu, že nezávisle od našich záväzkov toto sú medzinárodne dohodnuté princípy obchodovanie naďalej predstavuje hrozbu pre ľudské práva, bezpečnosť a implementáciu legislatívy a našich záväzkov. Táto implementácia, plnenie záväzkov musí byť na lepšej úrovni a ja o tomto diskutujem vždy na návštevách jednotlivých krajín. My tu hovoríme samozrejme o opatreniach. Kancelária OBSE na boj proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami má kontakt s 57 súčasnenými eh, štátmi. Pomáhame týmto štátom pri zlepšovaní identifikácii obetí obchodovania s ľudskými bytostiami toto je problém vo všetkých našich členských štátoch, aj v rámci medzinárodných organizácií ILO a podobne. Tam vidíme, že sú tu milióny osôb, ktoré sú takýmto spôsobom pašované, s ktorými sa obchoduje ale veľmi málo z nich je identifikovaných a rovnako tak je málo identifikovaných a stíhaných obchodníkov. A preto je treba zlepšiť reakciu e, trestoprávneho sektora na túto situáciu. Taktiež by som chcela hovoriť o mojich návštevách do migračných centier, do hotspotov EÚ som sa pozrela taktiež e, do migračných táborov v Grécku, v Taliansku, v Turecku. Niektoré centra som taktiež navštívila v iných členských štátoch OBSE a potom na základ týchto informácií moja kancelária e, publikovala správu ohľadom ochrany identifikácie obetí obchodovania ľudskými bytostiami A taktiež sme tam hovorili špecificky o ženách a deťoch. Naša správa sa zameriava na zlepšenie identifikácie a ochrany potenciálnych obetí obchodovania s migrantami a utečencami a taktiež sa zameriavame na vytvorenie princípov pre rôzne zúčastnené strany, pre tých, ktorí sú napríklad aj v príjmacích centrách, je jasné, že potrebujeme harmonizovanú architektúru, aby sme riešili situáciu týchto obetí obchodovania, predovšetkým čo týka migračnej, migrujúcej populácie, nezávisle od štatútu týchto osôb. A Nesmieme zanedbať riziko, ktorému čelí veľká časť týchto osôb. Môžu sa stať obeťami obchodovania s ľudskými tosťami. Je treba identifikovať nechránené obete. Takže v opačnom prípade tam budú prekviptať bude prekviptať trestná, trestná činnosť a bude sa, budú sa porušovať princípy právneho štátu. Sme taktiež presvedčení, že je treba vytvoriť mechanizmus koordinácie medzi jednotlivými agentúrami. Týmto lepšie môžeme identifikovať potenciálne alebo domnelé obete obchodovania, poskytnúť im pomoc. Takýto inkluzívny mechanizmus by mal byť regulovaný formalizovanými protokolmi na centrálnej na miestnej úrovni. Mali by tam byť udelené jasné pravidlá pre všetkým aktérom, ktorí sú aktívni v príjmacích centrách, vrátane zdravotníckých pracovníkov a podobne, taktiež vrátane úradníkov aj miestnych orgánov. Taktiež tam musí byť spolupráca medzi prokurátormi, imigračnými úradníkmi a mimovládnymi organizáciami. Toto malo byť všetko formalizované. My sme formulovali naše hlavné odporúčania a výsledky. Moja kancelária potom začala prakticky spolupracovať s najviac zasiahnutými štátmi na Balkáne a v stredomorskej oblasti. Napríklad v Grécku spolupracujeme s úradmi na týchto usmerneniach a informáciách a snažíme sa pomáhať miestnym orgánom. Taktiež tu máme našu snahu v oblasti demokracie a ľudských práv a zostavujeme príručku ohľadom takéhoto mechanizmu v tejto oblasti so špecifickým zameraním na deti a ženy. Pred desiatimi rokmi sme už takéto princípy zverejnili. Je to dôležité predovšetkým v kontexte migrácie. Teraz vašim dovolením by som chcela predložiť kľúčové odporúčania, na ktorých teraz pracujeme. A dúfame, že Európska únia nám môže pomôcť pri ich implementácii naprieč členskými štátmi. Takže na úvod. Členské štáty majú právnu povinnosť e, bojovať alebo chrániť obete obchodovať s ľudskými bytostiami smernica EU 211-36 vyžaduje od členských štátov, aby implementovali mechanizmy skorej identifikácie a taktiež pomoci, aby sa mohli chrániť domnele obete obchodovania s ľudskými bytostiami, vrátane práva na e, právnu pomoc. Obete musia byť chránené, aby nedošlo k viktimizácii, ku ktorej môže dôjsť v priebehu vypočúvania a keď predkladá dôkazy na súde. Taktiež e, je treba vyškoliť personál v recepčných alebo príjmacích centrách, aby mohli identifikovať e, skoré ukazovatele takéhoto obchodovania ľudskými bytostiami. A je treba zaručiť, že pokiaľ je dobrý dôvod veriť, že niekto je obete obchodovania s ľudskými bytostiami, tak by mal dostať lehotu 30 dní na to, aby sa trochu pozbieral, aby sa veci vyriešili a v priebehu tých 30 dní nemôže byť táto osoba deportovaná. Okrem toho je treba mať dispozícii lepšie údaje, našej interakcii s rôznymi stranami e, v migračných, migrantských a utečeneckých príjmacích centrách v Európe. Bolo zdôrazne, že treba vytvoriť národnú databázu identifikovaných a domnelých obetí obchodovania ľudskými bytostiami. Taktiež by sa tam mali odzrkadlovať všetky možnosti zásahu zo strany relevantných účastníkov na úrovni sociálnej pomoci aj v kontexte eh, trestného stíhania. Toto by taktiež pripravilo možnosť eh, individualizovaného prístupu k obetiam obchodovania a taktiež by sa mohli koordinovať medzinárodné reakcie na obchodovanie s ľudskými bytostiami. Je treba riešiť situáciu maloletých bez prievodu. Napríklad nedávno bol schválen Taliansku zákon 47 lomeno 2017. Tam sa poskytuje komplexný prístup e, k riešeniu potrieb týchto osôb. Je treba mať e, záruky, aby sa za, zaručilo, že tieto, títo maloletí bez prievodu nemôžu len tak e, zmiznúť, že musia byť pre, vezení do špecializovaných ubytovacích centier. Je treba zaručiť ochranu aj detských obetí obchodovania s ľudskými bytostiami a taktiež e, je to zásadné pre e, budúci styk týchto detí s e, úradmi. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, máme tu nedávne úsilie Európskej únie v tejto oblasti. Máme tu kom- uznamenie komisie z roku 2017, konkrétne z decembra. Tam Oznamuje, že chce radikálnejšie reagovať na obchodovanie s ľudskými bytostiami. Gratulujem komisii taktiež, že podpísala nedávno spoločné vyhlásenie v rámci iniciatívy EÚ a jej koordinátora pre boj proti obchodovaniu ľudskej ľudskými bytostiami. Taktiež by som chcela, aby ste sa pozreli na moje odporúčania, ktoré sú súčasťou našej nedávnej správy o migrácii. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s príslušnými EU agentúrami, predovšetkým pri zaručení prístupu, ktorý bude špecifický z rodového pohľadu a bude brať ohľad na deti. A v toto všetko v rámci boja proti obchodu s ľudskými bytostiami. Ďakujem. A teraz dostáva slovo pán Jari Liuku, ktorý vedie Centrum Europolu pre organizovaný zločin. Ďakujem. Pán predseda, dámy a páni, ďakujem, že ste ma pozvali na túto dôležitú udalosť, aby som sa tu tiež mohol vyjadriť tejto téme. Zastupujem Europol, ktorý podporuje členské štáty pri vyšetrovaní závažného organizovaného zločinu a preto sa pozrieme na túto tému z pohľadu prevencie závažnej a organizovanej trestnej činnosti. Vidíme, že vstúpa dopyt po službách Europolu v roku 2013 členské štáty identifikovali dohromady 3600 skupín organizované zločinu v roku 2016. Toto číslo už bolo 5000 v roku 2017 a v prvých mesiacoch roku 2018, tak vidíme, že cezhraničný organizovaný zločin v EÚ naďalej narastá. Hlavné oblasti, v ktorých sú tieto skupiny aktívne, sú pašovanie migrantov, drogy, taktiež majetková trestná činnosť a obchodovanie s ľudskými bytostiami. Ale vidíme, že je to stále väčšia prítomnosť takýchto skupín organizovaného zločinu. To znamená, že simultánne sa zaoberajú viacerými kriminálny, alebo typmi kriminálnych aktivít, ale obchodovanie s ľudskými bytostiami taktiež súčasťou organizovaného zločinu a tie skupiny, ktoré pašu migrantov, obchodu s ľudskými bytostiami a taktiež sú aktívne v iných oblastiach. Väčšinou je to teda obchod s ľudskými bytostiami a drogy. Obchodovanie s ľudskými bytostiami je taktiež jedno z prioritných oblastí pre európsky politický cyklus pre boj proti organizovanému zločinu medzi rokmi 2018-2021. Európa podporuje členské štáty pri implementácii aktivít, ktoré e, vychádzajú z tohto základu Europol vytvoril špecifickú funkciu podpory členských štátov pri vyšetrovaní závažnej a organizovanej trestnej činnosti na nadarodnej úrovni. Taktiež máme výmenu informácií ohľadom obchodovať s ľudskými bytostiami. Europol taktiež poskytuje analytickú operatívnu podporu vyšetrovaniu v rámci členských štátov, čo sa týka obchodovania ľudskými bytostiami. Podporujeme implementáciu aktivít v rámci európskeho politického cyklu, ako som už povedal. Našim cieľom je samozrejme zaručiť účinné vyšetrovanie všetkých form obchodovania s ľudskými bytostiami, či už to je pracovné, alebo sexuálne, alebo iné vykoristovanie. Europol taktiež venuje pozornosť e, zmrazovaniu a skonfiškovaniu aktív, ktoré e, pochádzajú z takéhoto obchodovania. a Europol a Eurojust spoločne vyhodnotili, že výsledky v EÚ sú také, že, že sme skonfiškovali v podstate menej než 2 všetkých takýchto aktív a toto organizovanému zločinu poskytuje veľké obchodné príležitosti, vrátanie tým, ktorí obchodujú s ľudskými bytostiami. Taktiež samozrejme, že Europol sa špecificky zameriava na trestnú činnosť, ktorá e, sa týka zraniteľných obetí, ako napríklad detí a žien. V roku 2017 Europol dohromady obdržal 4634 operatívnych e, odkazov týkajúcich sa obchoda s ľudskými bytostiami. V členských štátu sa spustilo 1063 nových prípadov vyšetrovania. Dohromady sa to týkalo 5629 obetí a bolo tam 8445 podozrivých osob, ktoré boli identifikované v rámci vyšetrovania. Europol podporil členské štáty pri vyšetrovaní dohromady 53 e, vysokoprofilových prípadoch tam, kde sa to teda týkalo vysoko organizovaných skupín organizované zločinu. Taktiež sme podporili členské štáty pri konkrétnom vyšetrovaní. Poskytli sme im podporu priamo na mieste, teda priamo úradom členských štátov a taktiež v našom ústredí. Poskytli sme technickú, finančnú a operatívnu podporu. Europol poskytuje eh, členským štátom aj posúdenia eh, situácie, čím zabezpečuje situačnú, situačné uvedomie, uvedomenie o týchto veciach. Samozrejme, toto je služba pre EU ako celku a takisto členským štátom to pomáha pri nastavovaní aktivít eh, v súvislosti s prevenciou obchodovania s ľudskými bytostiami v roku 2017 61% e, obetí, ktoré boli identifikované počas obchodo- vyšetrovaní, obchodovaní s ľudskými bytostiami, ktoré podporoval Europol, pochádzali z členských štátov EÚ, predovšetkým z strednej a južnej Európy. 40 obetí e, pochádzalo z neeurópskych krajín, prevažne z Nigérie a z Číny. 25 e, neznáme ten pôvod, národnostný pôvod obetí v roku 2017 87% identifikovaných obetí obchodovania s ľuďmi boli dospelé osoby, 4% boli maloletí, 9% e, je neidentifikovaných z pohľadu vekového, z pohľadu vekového. Našim cieľom je takisto podporovať e, orgány členských štátov pri identifikovaní a odhalovaní obchodovania s deťmi? Celkovo 75 obetí, ktoré boli identifikované počas vyšetrovaní, ktoré podporovala Europol, boli ženy. A najbežnejšia forma obchodovania s ľuďmi e, bola z dôvodu sexuálneho vykoristovania. Dobrý príklad e, vyšetrovanie obchodovania s ľuďmi, ktoré podporovali samotný Europol, bol iniciovaný v roku 2017 a vyšetrovania boli uzavreté v roku 2018 španielským, britskými a nigerijskými úradmi podporou Europolu nigerijská organizovaná skupina bola rozobraná. 89 e, podozrivých bolo zatknutých a 39 e, obetí vykoristovania bolo zachránených. Závery na základe tých operačných aktivít, ktoré podporuje Europol, môžeme konštatovať nasledovné. Obchodovanie s obeťami v rámci EÚ je naozaj organizovaným zločinom. Tými obeťami sú predovšetkým e, ženy z EU krajín, obchodovanie sa deje hlavne za účelmi sexuálneho vykoristovania, ale vidíme, že sa zvyšuje aj e, vykoristovanie za účelmi pracovnými. Obchodovanie s ľudskými bytostiami sa viaže aj na tretie krajiny Sýria, Čína. Migranti, ktorí sú e, prevádzaní do EU z tretich krajín, sú samozrejme náchylní na e, takéto obchodovanie. To sa týka hlavne maloletých. Členské štáty by mali využívať e, databázy Europolu, pokiaľ ide o výmenu a uchovávanie DSP údajov a iných, ktoré súvisia s organizovaným zločinom, aby sme zabezpečili kapacitu Europolu zachovávať situačnú, situačné povedomie a takisto podporovať informácie ohľadom štatistík v oblasti obchodovania s ľuďmi a inými formami organizovaného zločinu. Na to sú potrebné primerané zdroje, tak aby sme vedeli podporovať konkrétne vyšetrovania, ktoré si vyžadujú čas a ktoré sú náročné z pohľadu národných orgánov a nakoniec Europol by mal mať právne možnosti, ako si vymieňať operačné údaje s tretimi krajinami, odkiaľ ten organizovaný zločin, vrátanie, obchodovania s ľuďmi e, vykonáva svoj vplyv aj na členské štáty. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ďakujem pekne, pán Luku. A teraz Anna Head. Prezentácia, nech sa páči. Tak som... Ďakujem veľmi pekne a ďakujem, že som dostala možnosť vystúpiť, eh, vystúpiť tu dnes, podeliť sa o svoje myšlienky oblasti pašovania s ľuďmi je eh, už toto moje tretie legislatívne obdobie. Bola som najprv na hraničkovom výbore pre občianske slobody a práva a teraz som riadnou poslankyňou vo výbore pre rovnosť e, a práva žien. Bod proti pašovaniu e, ľudí bola jednou z najväčších mojich politických priorít a bola som jednou zo spravodajkyňov k smernici na boj proti pašovaniu ľudí a to bol obrovský milník v našom boji. Ja e, pašovania ľudí neustále rastie, ako sme dnes počuli, napriek všetkým náš, ná, nášmu úsiliu. E, je to jeden z najrychlejšie e, rastúcich e, javov na nelegálnom trhu. Veľká výzva je to najmä v kontexte migrácie žien a detí. Jeden dôvod, prečo vlastne stále dochádza k takémuto obchodovaniu s ľuďmi, je, že všetky členské štáty by mali správne re, e, e, realizovať smernicu a nasledovať aj všetky tie opatrenia v celistvosti, ako sú upravené. Je dôležité, aby už v čase, a vedeli sme, že už keď sa tá smernica e, príjmala, že ženy a muži sú rôzn, teda obeťami rôznych foriem obeť, obchodovania s ľuďmi, ale E, um, ženy a deti sú veľkou väčšinou práve obeti. 76% obetí e, sú ženy a aspoň 15% obetí sú deti. Ďalší e, hlavný cieľ smernice je bojovať proti dopytu, ktorý je dôvodom vôbec takéhoto vykoristovania. Je to spôsob, ako E, to e, sformulovať, e, je sledovať peniaze, pretože obchodovanie s ľuďmi sa nedie náhodou. Deje sa to preto, že je trh po takýchto, s takýmito službami a tovármi a to tí obchodníci s ľuďmi, ktorí nemajú svedomie, jednoducho zneužívajú vytvárajú teda takúto ziskovú preničinnosť. Ja sa tomu budem neustále venovať, nikdy od toho neopustím. Musíme osvetliť práve tie miesta, kde sa to deje, bez ohľadu na to, či sú to bordely, alebo či je to v polnohospodárstve, alebo niekde inde. Dnes veľká väčšina členských štátov nechce kriminalizovať využívanie služieb od e, obetí pašovania s ľuďmi. E, to, že e, to nechcú kriminalizovať, nie je akceptovateľné a poukazuje to na to, ako vedúci politici v EÚ si nadalej myslia, že je absolútne v poriadku kupovať iných bežných ľudí. Je to e, šokujúce, že mnohí e, to nepovažujú za vážne. Obchodovanie s ľuďmi je cezhraničný trestný čin a je teda veľmi dôležité, aby sme v EÚ prijali veľmi e, silné opatrenia v tejto dôležitej otázke. Je tu tiež celý rad vecí, ktoré treba urobiť v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a to, e, čo sa deje konkrétne v kontexte migrácie. Je dôležité rozlišovať medzi pašovaním e, ľudí a obchodovaním s ľuďmi. A teda aj celý rád politikov a úradníkov EÚ miešajú to bez nejakého veľkého rozlišovania. E, pašovanie mm, má za cieľ previesť osobu cez hranicu a e, to so súhlasom tejto osoby. Obchodovanie s ľuďmi je doprava s účelom zneužitia osoby e, v podmienkach porovnateľných s E, s otroctvom, deje sa to e, pod hrozbou násilia, e, zneužíva sa moc, alebo teda sa zneužíva kritická situácia obete. Často takéto pášovanie môže neskôr prejsť do obchodovania, ale ak chceme úspešne bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi, musíme vedieť rozlišovať tieto dva pojmy. To je nesmierne dôležité. Druhá E, alebo jedno z najdôležitejších opatrení v boji proti obchodovaniu s ľuďmi je e, napraviť a zrealizovať humánny azylový systém EÚ, ktorý garantuje ženám a deťom ich práva. azylový systém v e EÚ, ale aj inde vo svete sa E, prispôsobuje mužom a to sa musí zmeniť. Treba e, aj, potre- aj legálne cesty žiadať o azyl v EÚ. Ďalšou dôležitou otázkou je garantovať práva na zjednotenie rodín. Vieme, že v mnohých prípadoch sú to muži, ktorí e, najprv cestujú, aby neskôr sa k ním pridala celá rodina, ale to je nie len e, jedna z tých veľmi populárnych otázok, e, e, že treba sa preto starať iba o, o, o ňu. Všetci, všetky takéto trestné činy obchodovania s ľuďmi treba vyšetriť a treba stíhať páchateľov. Od roku 2016 EÚ nemá stratégiu na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, čo je veľmi vážne a a ešte raz sa obraciam na zodpovedného komisára, aby mm, zvážil a prezentoval stratégiu, ako má realiz sa realizovať práca. Táto otázka je príliš vážna na to, aby sme nekonali. Ďakujem pekne za slovo. Eh, Ďakujem veľmi pekne za stručnosť. Dovolte mi teraz dať priestor poslancom eh, Barbara Spinelli. Ďakujem, pán predseda. Ospravedlňujem sa, že som prišla neskoro na vypočutie a osobitne za to, že som si nevypočula vystúpenie, ktoré sa týka obeti obchodovania Nigeričanov v Taliansku. Takisto by bolo dobré, keby som si vypočula, e, ako hodnotia našu novú vládu a novú migračnú politiku vzniknutej italianskej vlády. Čo by som sa chcela spýtať, sa týka vystúpenia Madin, Miria Vasliadu, pardon, pokiaľ ide o pokrok komisie tomto ohľade, s ktorými sa stotožňujem do veľkej miery, ale je tu jeden podstatný bod, ku ktorému by som rada položila otázku. A síce ako zosúľadiť, zmieriť tento dis, toto vystúpenie, ktoré by hodnotiť ako pozitívne, pokiaľ ide o tieto fenomény s tou systematickou politikou celej únie a komisie, pokiaľ ide o externalizáciu azylovej politiky. My vieme z návrhu dohody Európskej rady, že príde k navýšeniu financií pre Líbiu a k niektorým ďalším krajinám, ktoré nie sú bezpečné z pohľadu dodržiavania ľudských práv. A osobitne Líbia, tam vieme, že tam existuje otroctvo. Otroctvo voči migrantom. A tu sa odvolávam na, ten správny, na to správne rozlíšenie, ktoré spomínala pani Het, pokiaľ ide o e, takéto obchodovanie, ktoré sa deje bez nejakého vedomia alebo súhlasu obeti alebo migranta. Ďalšia otázka, ktorú by som rada položila. Vieme, že pokiaľ ide o sociálny rozmer, sociálnu náležitosť, v histórii eh, vznikali odbory. Pokiaľ ide o migračnú otázku, tí obhajcovia na mieste, v teréne sú vo všeobecnosti mimovládnymi organizáciami a v rámci celej Európskej únie sme e, svetkami progresívnej postupnej plazivej kriminalizácie mimovládneho sektora. Možno aj o tomto ste už hovorili, ale rada by som vedela, aký je váš názor. Prepačte, pán predsedajúci, koniec. Ďakujem. Ďakujem pekne za otázku. Bohužiaľ sme pod istým časovým tlakom, pretože tlmočenie skončí 12.30. Myslím, že tá otázka bola primárne smerovaná na komisiu, takže dám slovo pani Vasliadu. Neviem, či by chcel ešte niekto na tú otázku v stručnosti zodpovedať. Very, no, very quickly, no, no, just... Nie otázka. Keď skončí vyslankyňa, tak eh, doplním niečo k poslednej otázke, ktorá bola položená. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem parlamentu, pretože úprimne povedané, bez parlamentu by sme nevedeli pokračovať v zabezpečení tak silného rodového rozmeru v tejto otázke obchodovania s ľuďmi a sústredenia sa na ženy a deti bez eh, tejho vašeho angažovania sa a vašeho úsilia. K samotnej otázke na začiatku som sa snažila povedať, že dve tretiny obetí obchodovania sú občania EÚ. Nesnažím sa vyhnúť tej otázke, snažím sa povedať, že bohužiaľ dô, prapríčiny a tie dôvody, prečo vôbec existuje obchodovanie, že tie skutočné dôvody, prečo je tu obchodovanie, je, že poprvé z dôvodu tých peňažných tokov, nakoľko tu ide o skutočne astronomické zisky, ktoré sú v tom, ako nám ilustroval kolega z Europolu, ale takisto aj inde mimo, a takisto aj z toho dôvodu, že ľudia využívajú služby obetí. Moja otázka by preto zniela. Všetci tí ľudia, ktorí prichádzajú, aj tie ženy a dievčatá, ktoré prichádzajú niekedy mladé ako 10-ročné, ale niekedy dokonca mladšie, ktoré končia v Európe, E, tak si kladem otázku, keby neexistoval trh, keby nebol z toho zisk, tak e, uvažujem, či by sme tu vôbec sedeli a diskutovali o týchto veciach. Rozmýšľam teda, či tá príčina, ten koreň toho problému a ten skutočný, skutočná ťažkosť, ktorou sa musíme vysporiadať v rámci tejto výzvy, ako povedala na Head, že či toto práve nie je to, čo musíme pozastaviť, a z tohto dôvodu naozaj e, zo strany komisie nástojím na tom, aby všetky členské štáty pristúpili ku kriminalizácii všetkých tých, ktorí sú vedome súčasťou toho trestného činu. E, v rámci takej istej otázky, ktorú sme položili v súvislosti s migračnou politikou, azylovou politikou, e, nie na mňa, aby som o tom hovorila, ale otázka každopádne znie, ako veľa ľudí je súčasťou takéhoto vykoristovania. Tento panel konečne sa venuje e, otázke žien a dievčat alebo detí. Konečne sa to deje aj v tejto snemovni. Prečo sa nespýtame, čo sa stalo všetkým tým, ktorí vykoristovali e, ženy a dievčatá v tomto prípade? Je veľmi ľahké sústrediť sa na deti, pretože tým e, máme väčšie, väčší komfort, pohodlie, ale väčšina, a počuli sme to od Europolu, a ja 100% dôverujem takéto informácii, hovorí o tom, že sú to ženy, či máte 80 alebo 8 rokov, tak je to rovnaké. Ak ste donútení, tak ste donútení. A mali by sme si klásť otázku, a to hovorím viackrát, ak vidíme, že mladé dievča, žena, alebo dokoľvek na jeden, o 11. večer uprostred zimy je na ulici, Napríklad tu si použijem, požičiam váš príklad. Taliansku v Ríme, sporo odetá slečna uprostred noci na, na ulici, otázka, alebo vy ste spýtali, čo môžem pre vás spraviť, ako vám pomôžem, máte hlad alebo stačí vám 5 eur, povedzme. Otázka moja je, že čo s tým spravíme s tými 5 eurami a kde je tých 5 eur a čo spravíme s tou osobou, ktorá kladie túto otázku. Pokiaľ ide o mimovládne organizácie, som naozaj hrdá na to, že komisia má e, platformu EU e, pre občianske záležitosti, viac ako 100 mimovládnych organizácií je tam e, aj z Talianska. Dvakrát do roka sa stretávame, pravidelný kontakt 52% e, financií e, zo strany komisie sú alokovaných pre mimovládny sektor, pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi. Minimálne raz za dva týždne im posielame informácie, aktuálne informácie ohľadom toho, čo robíme, tak aby sa mohli k tomu vyjadriť, mohli s nami spolupracovať a očakávame od nich, aj sme od nich dostali pripomienky, pokiaľ ide o druhú správu o pokroku, ktorá e, v zmysle smernice je pripravovaná riaditeľom pre koordináciu vecí obchodovania s ľuďmi. Takže nielen, že členské štáty e, sú s nami v kontakte, ale my podporujeme aj mimovládny sektor. Správa bude vydaná do konca roka a som rada, že sa mimovládny sektor v tomto angažuje, aby sme mali lepší prehľad o situácii. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Chcem sa spýtať, či ešte niekto z rečníkov by rád prispel. Minútu vás poprosím. ten príspevok, e, ktorý sa týka mimovládnych organizácií alebo aká je ich rola. Ja súhlasím, že situácia, pokiaľ ide o mimovládne organizácie, nie je príliš dobrá. Oni samotné hovoria o tom, že tu sa redukuje priestor pre nich, pokiaľ ide o ich prístup, pokiaľ ide o zohrávanie zmysluplnej úlohy v rámci pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi. My na tom pracujeme, OSN a mimovládny sektor je náš najsilnejší partner a aj cez Európsky parlament by sme radi vyzvali vlády, aby zlepšili pomoc mimovládnemu sektoru, ich financovanie a poskytnúť im prístup k boju proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Teraz je 12.30, tlmočníci skončili e, svoju prácu, takže pokiaľ ide o ten záver, budeme musieť e, pokračovať v angličtine. Poprosím vás o krátke pripomienky. Thank you, Chair. Uh, from Europol's point of view, uh, we would like to underline that both uh, uh, focusing on supply of illegal services and commodities and uh,